A druhý oznám, pán Eduard Helmik predložil demisiu svojho mandátu európskeho poslanca k termínu 2. marca 2015 v mysle článku 4 odsek 1 a 3 štatútu parlament konštatuje, že jeho post je prázdny a od tohto